Ešte bod vysvetlenie hlasovania. Ako prvý má slovo e, pán poslanec Pospíšil. Uh, Pospíšil absent. Zdá sa, že to nie je, takže ďalším rečníkom je pani Palma López Bermecho Ďakujem pekne, pán predseda. Juncker sa prezentoval ako predseda politickej komisie. Komisia, neust- komisia neustále robí politiku pod maskou technokratov. Rafitov pod TTIP, po finančnú liberalizáciu, po reformu eura. Komisia má jediný cieľ odstrániť práva občanov a pracovníkov alebo ich aspoň zbaviť obsahu čo sú neobmedzené kompetencie. Je dosť ťažké pochopiť, kde sa nachádza nejaká novinka jeho návrhu. Jedinou novinkou je, že možno sa zavedie minimálna mzda. Sociálny balíček to sluboval. Grécku už akékoľvek masky padli Kázalo, že ze spoločnosti vládne ekonomika a občania sú len pešiaci. Taká je realita nikravej politiky a preto ja ani lavica hlasovať nebudeme. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo dostáva Zoltán Balco. Ďakujem pekne, predseda. Pracovný program komisie, ja by som nemohol hlasovať za, musím hlasovať proti pretože uznesenie nedáva žiadne pozrieme na to, ako komisia vyrieši problémy EÚ. To centralizácia a berie to možnosť národným vládam, parlamentom obnoviť rozpočtovú rovnováhu. Tento pracovný program nedáva nádej členským štátom, na periférii EÚ. Neželá si vyriešiť migračnú krízu, len to lieči symptómy. A pracovný program je hľadie s obchodnou zmluvou z USA. Nepôjdem už do detaľov, mám len min minútu, ale táto uznesenie je nepriateľné. hej, Mamikins, mm, drahé kolegyne a kolegovia, európske hospodárstvo sa nerozvíja, pretože sme svetkami dlhodobej e, stagnácie, nízky dopyt, nízke investície. Ako môžeme oživiť dopyt, keď v mnohých krajinách je vysoká nezamestnanosť. Tí ktorí nemajú prácu, nemôžu nič kúpiť, mnohí majú vysoké, vysoké dlhy, väčšinu príjmu dávajú bankám, takže ako príjem môžeme hovoriť, tisícky Európanov pracujú, ale nezarábajú dosť a nevedia, či ich neprepustia na, na druhý deň. Nič si nemôžu ušetriť. Tak sektoroch sú vyškrtané pracovné miesta, neexistuje tu stabilita. Je dôležité, aby no, komisia podporila vytváranie pracovných miest. A toto je východisko krízy a stagnácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. A slovo dostáva poslanec Stanislav Polčia. Ďakujem pekne, predseda. Ja som rád podporil tento program komisie na 2016, pretože podľa môjho názoru reálne odpoveda na otázky ekonomické, sociálne alebo environmentálne. Tiež som ocenil to, že komisia sa uvedomuje povinnosť podporovať hlavne svoju činnosť v tých oblastiach, eh, kde zažívame humanitárnu krízu. To som veľmi privítal. Rovnako chcem povedať, že som podporil tento program práve preto, že si uvedomuje aj riziko tzv. klimatických utečencov, to znamená tých, ktorí môžu do Európy alebo iných oblastí smerovať práve z tých dôvodov, že boli postihnutí katastrofami. A preto som tento návrh komisie podporil a dúfam, že, zara, že mnohé z tých príprav, ktoré komisia ohlásila, bude reálne vykonaná, aby sa Európa dobre pripravila. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďakujem pekne, pán poslanec. No a